Okay. Good afternoon, everybody, and welcome. Dobrý deň vám všetkým želám. Vítam vás na, vítam vás na eh, tlačovej konferencii k Mládežnickému fóru a eh, druhej konferencii, ktorej sa koná od dnes až do 11. septembra. Som veľmi rád, že môže medzi nami privítať pána Gianniho Pitelu, podpredsedu Európskeho parlamentu, pani Katarínu Nevedialovú, poslankyňou Európskeho parlamentu a podpredsedničku Európskeho mládežnického fóra pani Marian Harkin z kampane pre e, dobrovoľníctvo pán Stafa Nilsson e, predseda Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru a pán Giuseppe Porcaro, generálny tajomník Európskeho mládežnického fóra. No a na úvod odovzdám slovo pánovi Pitelovi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som mm, poďakovať mojej kolegyne, privítať moje kolegyne Katarín Nevidelovu a Marien Harkin, ako aj pána generálneho tajomníka Giuseppe Porkára v mene predsedov Európskeho parlamentu, pána Jarzyho Buzeka. Som veľmi rád, že môžeme otvoriť túto iniciatívu, toto tlačovou konferenciou. Je to podujatie, ktoré privíta 1500 dobrovoľníkov z celej Európy. No a toto nie je len formalita. Veľmi to prežívame, pretože e, všetci mladí, všetci mladí dobrovoľníci sú skutočne, vyžaruje, vyžaruje z nich energia a sú dôležitou súčasťou spoločnosti čo by sme robili bez dobrovoľníkov? V Európe sa dobrovoľnícká činnosť týka rôznych služieb, poskytujú starostlivosť a to len z dôvodu svojej štedrosti a lásky. Takto poskytujú svoju odbornosť a vedomosti a schopnosti. No, dostal som 3 minúty a viem, že všetci rečníci majú 3 minúty. No a počas eh, týchto minút by som chcel spomenúť niektoré návrhy, ktoré sa budeme snažiť eh, predsadzovať počas eh, roka dobrovoľníctva. Sú to najskôr Európska charta pre dobrovoľníckú činnosť alebo prácu dobrovoľníkov. Druhá, druhý návrh je Európske monitorovacie centrum pre dobrovoľníkov a ďalej poskytovanie podpory pre výmenu tých osvedčených a najlepších postupov v tejto oblasti a rovnako podpora vzdelávania a školení dobrovoľníkov, pretože existujú niektoré aktivity, činnosti, aj keď dobrovoľníctvo Dobrovoľníctvo je už, to vyplýva z názvu, dobrovoľné, ale niekedy dobrovoľníci potrebujú náležité školenie alebo prípravu, ako napríklad pri darovaní krvi. No a ďalej musíme zaručiť daňové výnimky pre dobrovoľníctvo a dary. Dobrovoľníci a dobrovoľné dary a dobrovoľná činnosť má právny štatút a, a všetky dary by mali byť odpočítateľné z daní. Takže toto sú tie myšlienky, ktoré sú pre mňa také najvýznamnejšie. Viackrát pri viacerých príležitostiach som o tom hovoril s rôznymi zástupcami dobrovoľníckých organizácií a myslím, že všetci s tým súhlasili. Dobre, to je ale na teraz všetko a slovo odozdávam Kataríne Nevidelovej. Thank you very much. Um, I would like to welcome you here in the European Parliament. Ďakujem pekne. Chcel by som vás privítať v Európskom parlamente. Ja mám takú dvojitú funkciu, pretože som tiež poslankyňou Európskeho parlamentu a podpredsedničkou Európskeho Youth Forum som veľmi rada, že tu môžem byť a že sa nám podarilo spolu zorganizovať eh, a toto podujatie, čo je najväčšie podujatie tento rok pre dobrovoľníkov v Európe. Ak eh, porovnáme dobrovoľníckú činnosť s inými činnosťami, je ťažko odhadnúť, koľko ľudí sa na ne podielá, čo je pridaná hodnota. No a keď eh, podáme, porovnáme číslo, tak približne každý štvrtý Európán sa venuje dobrovoľníckej činnosti. Je to veľmi dôležité, pretože to pomáha aj národným štátom a podiela sa významnou časťou na HDP, čiže zvyšuje to potenciál ľudí a krajín a s dobrovoľníkmi sa stretávame na mnohých miestach, v nemocniciach, v domovoch dôchodcov a tak ďalej Dobrovoľníctvo zohráva v spoločnosti veľmi dôležitú úlohu, je založené na hodnotách solidarity. No a to je najdôležitejší, alebo to je ten najdôležitejší dôvod, prečo by mládež mala sa venovať dobrovoľníckej, dobrovoľníckej činnosti. Samozrejme, toto je mládeži, ale nie všetci dobrovoľníci e, sú, e, sú mladí, alebo mládež sa venuje tomuto. Takže ja som sa pýtala, alebo dostala som otázku, pretože mladí ľudia by mali to robiť, prečo to ja robím, alebo prečo by som to mala práve ja robiť. No, možností je e, veľa, dá sa pracovať v domov dôchodcov alebo s deťmi. Je to skutočne e, činnosť, ktorá môže zmeniť svet. No a ja už som povedala, že jedna osoba dokáže e, zmeniť svet a mal by to byť práve dobrovoľník. Ďakujem a teším sa na vaše otázky. Ďakujem pani Harkin, ďakujem. Želám vám všetkým dobrý deň. Kolegové z parlamentu, Stefan Nielsen, som veľmi rada, že tu môžem byť. Dnes do obeda som pri otvorení hovorila o tom, že je to veľmi, veľmi zaujímavé podujatie. Ja dobrovoľníkom, dobrovoľníkov nazývam najdôležitejším zdrojom, zdrojom obnoviteľnej energie. Zamyslite sa na tým, to skutočne pravda. Katarína hovorila o tom, že môže zmeniť svet. No a skutočne dobrovoľnícka činnosť je veľkou silou. A často si myslím, že sa však na ňu zabúda. No a na to, toto podujatie by sa malo sústrediť, alebo malo by upozorniť všetkých poslancov a mnohých ďalších na e, sílu dobrovoľníctva a pozitívny dopad v spoločnosti. Všimla som si, že Youth Forum chce oslaviť dobrovoľníkov. To treba urobiť, rovnako chcú ukázať, čo dokážu dobrovoľníci a ukázať tým, ktorým, ktorí možno majú isté medzery o dopade činnosti dobrovoľníkov. No a využívajú túto príležitosť na podporu propagáciu dobrovoľníctva. A rovnako chceme prilákať ľudí a presvedčiť ich, aby e, sa venovali dobrovoľníckej činnosti a ďalej myšlienka osvedčených postupov, ako sa môžeme vzájomne e, od seba učiť v Európe a sa o to snažíme všetci. No a ja ako predsednička zaujímavej skupiny pre dobrovoľníctvo som viedla kampaň na to, aby rok 2011 bol rokom dobrovoľníckej činnosti. Som veľmi rada s dosiahnutým pokrokom a myslím, že treba však povedať, že ničím by sme nedosiahli bez pomoci aliancie, čo je, čo je asociácia z dobrovoľníckých sietí z celej EÚ. Oni sú hnacou silou, Európske mládežnícke fórum je súčasťou tejto siete, no a ja dúfam, že keď si vypočujeme dobrovoľníkov, tak dokážeme predložiť dobré návrhy, ako priniesť hodnoty na európskej úrovni. Pán Pitela už hovoril o viacerých veciach, čo sa, o tom, čo sa dá robiť. Ja by som dodala len do veci. Je tu vždy e, tá myšlienka do prázdneho miesta v listole, tiež rámec pre e, dobrovoľníkov, e, príspevky do európskych projektov. No a rovnako a rovnako by som chcela povedať, že tento rok začneme merať jeho hospodárskú hodnotu e, dobrovoľníctva ILO a John Hopkins e, vypracovali manuál pre hodnotenie ekonomických prínosov dobrovoľníctva. Treba to využívať v celej EÚ, pretože všetci si uvedomujú sociálne hodnoty a význam, sociálny význam dobrovoľníckej činnosti, ale myslím, že politici nebudú presvedčení, pokiaľ nebudú mať rukolapné dôkazy o hospodárskom prínose dobrovoľníctva. No a na záver by som chcel povedať, keď komisárka Redingová na začiatku tohto roka hovorila o tom, že v EÚ je 100 miliónov dobrovoľníkov a vyjadril nádej, že e, na konci roka ich už bude dvojnásobok. Takže e, zaujímajú ma návrhy, ktoré komisia príjme na dosiahnutie tohto ambiciozného cieľa. Ďakujem pekne. Pán Nielsen, máte slovo. Ďakujem pekne. Je mi veľkým potešením byť tu medzi vami. E, panelistami je taktiež podľa mňa veľmi potešiteľné, že Európsky parlament sa ujal tejto iniciatívy. Rád by som zablahoželal e, najmä Európskemu fóru mládeže za to, že zhromaždili e, také veľké množstvo mladých ľudí nielen e, z Európskej únie, ale celej Európy na túto dvojdňovú konferenciu. Rád by som dodal niekoľko bodov k tomu, čo tu bolo už povedané. Súhlasím so všetkým, čo už kolegovia spomenuli. Myslím, že dobrovoľnícka práca je akýmsi lepidlom, ktoré spája rôzne aspekty spoločnosti. Tento rok sa zamýšľame nad dobrovoľníctvom. Myslím, že dobrá spoločnosť a demokracia nemôže fungovať bez dobrovoľníctva. Ale taktiež by som ráda zdôraznil, keďže pochádzam z Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, sme orgán, ktorý je založený na zmluve, sme poradným orgánom, sme um, zostavení zo sociálnych partnerov, odborových organizácií a mnohé tieto subjekty sú založené práve na dobrovoľníckej činnosti. Musím zdôrazniť jednu vec, tak aby sme nevnímali dobrovoľníctvo ako náhradu za zodpovednosti v spoločnosti, za vládu, a za príslušné miesta, ktoré majú prijímať rozhodnutia. V tomto sa zrejme všetci zhodneme. Dobrovoľníctvo je však istým lepidlom a je určené na to, aby sme spojili našu činnosť s emóciami. V priebehu tohto roka bol založený riedeci výbor. Budeme sledovať dobrovoľníckú činnosť a jej vývoj a to v priebehu celého roka, nielen v jeho závere. Domnievame sa, že je veľmi dôležité, aby naďalej prebiehali rokovania o dobrovoľníctve aj so zamestnávateľmi, pretože eh, je potvrdené, že nadnárodné spoločnosti využívajú dobrovoľníkov na to, aby im to uľahčilo ich činnosť musím zvorať, že súhlasím s tým, čo ste povedali vy, pán Pitela, že vaše skúsenosti a váš profesionálny prístup je dôležitý, pretože dobrovoľníctvo musí prebiehať organizovanie, musíme taktiež k tomu pristupovať profesionálne. Ešte raz by som rád zabrožoval Mládežníckému fóru a už teraz sa teším na všetky otázky. Thank you very much. And finally, Mr. please. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Porkaro, nech sa páči. Na úvod by som rád poďakoval Európskemu parlamentu a taktiež Európskemu hospodárskému a sociálnemu výboru za to, že sú gestormi tejto udalosti. Je to eh, najvýznamnejšia udalosť občianskej spoločnosti v priebehu tohto Európskeho roka dobrovoľníckej činnosti. Sú to obrovské oslavy sú to oslavy toho, čo sme dosiahli, sú to oslavy našich hodnôt a energie, ktorú ste tu už spomenuli. Je to naozaj historická chvíľa. Ocitáme sa v chvíľach, keď je ešte o mnoho ťažšie presadzovať agendu organizácií občianskej spoločnosti, e, účasti, zapájania sa občanov do činnosti v spoločnosti sú o mnoho iné naliehavejšie témy. Nezamestnanosť mládeže je eh, na jednej z najvyšších úrovní vôbec v histórii, ale práve v tejto chvíli si uvedomujeme, že musíme investovať eh, do tejto energie, musíme vnímať energiu týchto mladých ľudí, ktorí sa zapájajú v mládežnických organizáciách do ich činnosti, ale aj v iných sektoroch eh, občianskej spoločnosti. Musíme to vnímať ako výhodu, ako niečo, na čom sa dá stavať a práve o to sa snažíme v priebehu týchto dvoch rokov s dvoma konkrétnymi cieľmi. Snažíme sa to naplňať všetci spoločne. Ešte malá vsúka. V roku 2011 si taktiež pripomíname um, rok spolupráce EÚ a Číny v oblasti mládežníctva. Nie len o dobrovoľníctvo mládeže, ale budeme tu mať eh, viac ako 100 mladých Číňanov, ktorí už sú teraz v Bruseli ktorí sú tu preto, aby nadvezovali kontakty. Teda jeden z hlavných cieľov je nielen preukazovať e, túto oblasť, ale taktiež snažiť sa zmerať dopad dobrovoľníctva na európsku spoločnosť. A práve meranie tohto dopadu chceme vnímať e, ako oslovovanie Európskeho parlamentu, e, ECOSOKu alebo komisie. Snažíme sa vysvetľovať, e, čo sa deje priamo v teréne, ale nástroje, ktoré máme k dispozícii, sú často iba slova, sú to iba stanoviská k politickým dokumentom, chartám a tak ďalej. A je veľmi ťažké preniesť sem to, čo sa deje všade v Európe, v, v tých najodľahlejších kútoch, v dedinkách a práve eh, formou tohto podujatia eh, sme priniesli klub mládeže z mimo Európskeho parlamentu. Je tu činnosť skautov, ktorí nie sú z prostredia Európskeho parlamentu. Zabezpečili sme taktiež výmenu medzi fórom eh, mládeže s postihnutím a Mládežického fóra. Je tu mnoho iných udalostí s viac ako 40 partnerskými organizáciami v priebehu tohto podujatia ak e, nepríde Mohamed k hore, tak hora príde k Mohamedovi. E, to zhruba znázorňuje to, o čo sa tu snažíme. Snažíme sa e, zaplaviť Európske inštitúcie viac ako 1500 mladými dobrovoľníkmi. Dúfame, že sa nám podarí ešte zviacnásobiť počet celkových dobrovoľníkov v Európe. Aby som nadviazala ešte na slova pána podpredsedu Pitelu a pani Harkin na tému podpory vytvorenia európskeho právneho rámca pre dobrovoľníctvo. My to nazývame Európskou chartou o práva, právach a zodpovednostiach dobrovoľníkov. Existuje mnoho prekážok dobrovoľníckej činnosti v celej Európe. Je potrebné tieto prekážky zrušiť a za to nesieme všetci zodpovednosť spoločne. Ďakujem. Thank you very much. Are there questions? Ďakujem pekne. Sú nejaké otázky? <laughs> Go ahead, please. Nech sa páči. Je to otázka bez otáznika. Ja by som chcel povedať, že naozaj podporujem všetku možno, všetky možnosti, aby teda bola charta pre dobrovoľníckú prácu. Myslím si, že máte moju podporu, takisto podporu výboru pre ekonomické a sociálne otázky. Yes, please. Um, it appears that Zdá sa, že mladí dobrovoľníci by chceli získať väčšie uznanie. Ja by som chcel vedieť, čo podľa vás bráni týmto mladým dobrovoľníkom byť uznanými či je to tá sila, ktorá ich ide proti ním, alebo jednoducho, že sa ich skrýva, alebo prečo jednoducho nemajú dostatok uznania mladí dobrovoľníci? Oh, I will try to reply there. Už pokúsim sa zodpovedať na túto otázku. Určite je množstvo síl, ktorí eh, idú týmto smerom, nebudem na nikoho ukázať prstom, ale chcel by som povedať, že niekedy vôbec celý systém, v ktorom fungujeme, má úplne iné priority a tieto priority však niekedy tienia alebo zatieňujú prácu, ktorá sa deje vo väčšine prípadov niekde v tichu, po vyučovaní, po štúdiu, po práci, takým neviditeľným spôsobom, pričom prináša veľké výsledky. Preto je ten správny čas, alebo nastal čas, aby konečne vystúpili z tohto tieňa a ukázali sa verejnosti. Ešte by som chcela doplniť, boli pani poslankyňa Harkin, myslím si, že je treba riešiť otázku zdrojov. Myslím si, že dobrovoľníci za to, že poskytujú svoj čas zdarma, to neznamená, že to úplne nič nestojí. Ja si myslím, že je potrebné zabezpečiť dostatočnú množstvo zdrojov pre dobrovoľnícke organizácie. Bolo tu pripravená štúdia, kde sa potvrdilo, že za každé euro, ktoré sa investuje do dobrovoľníka, sa je navratnosť od 5 do 8 eur a ja som nepočula nejaké také finančnej finančnej inštitúcii, ktorá má takúto návratnosť. Preto sú to peniaze, ktoré sú veľmi dobre investované. Myslím si taktiež, že jedna z vecí, e, ktorá platí po celej EÚ, bez ohľadu na krajiny, je, že osobitne v situácii veľkého ekonomického šetrenia je tu vlastne veľké riziko, že vlastne tí, ktorí najviac e, potrebujú, tí najviac budú trpieť. Takže naozaj je to teraz ešte oveľa významnejšie potom je tu otázka e, sociálneho zabezpečenia taktiež. E, keď e, sa idete v rámci, alebo pohybujete v rámci EÚ, to je ešte v poriadku, ale keď by ste chceli robiť dobrovoľníckú prácu mimo EÚ, alebo opačne niekto chcel by prísť zvonku sem, tak sú také otázky, ktoré súvisia so zdravotným zabezpečením, sociálnym zabezpečením a podobne. Ehm, sú problémy e, s tým, že keď napríklad máte štatus utečenca a podobne, tak jednoducho niekedy sa vám ne, nemáte možnosť e, prístupu k zdravotníckej starostlivosti a podobne. To sú len ako niektoré z tých e, prekážok. Pán Nielsen, myslím si, že existuje určité uznanie, ale to uznanie je nepostačujúce. A ja si myslím, a ja som tento rok o tom veľa premyšľal, myslím, že som naďalej, alebo som si stále istejší, že nedostatočne je táto práca uznaná aj z hľadiska toho, akým spôsobom spoločnosť vníma dobrovoľníckú prácu. A keď spoločnosť e, nechce niečo, nebude robiť, e, nebude robiť nič iné, len to, čo chodí do svojej práce, za ktorú dostávam peniaze, tak spoločnosť jednoducho nebude fungovať. Pritom je tu množstvo nezamestnaných ľudí, ale to neznamená, že títo by mali nahradiť eh, neplatených ne, pracovné miesta. Eh, pevne verím, že v blízkej budúcnosti sa dostaneme z tejto ekonomickej krízy a že sa situácia mladých na pracovnom trhu zlepší. A, ale títo dobrovoľníci sú mnohí zamestnaní a dokážu priniesť revolučné myšlienky a tento rok špeciálne priniesol vynikajúce možnosti by sa, kde sa poukazovalo na to, aká je táto potreba, aký je prínos e, takýchto rôznych, rôznej dobrovoľníckej práce. To je teda môj príspevok. Sú nejaké ďalšie otázky? That does not seem to be the case. Vyzerá to, že to tak nie je, takže veľmi pekne vám ďakujem všetkým, všetkým, ktorí boli tu dnes popoludní tomto paneli a všetkým ďakujem za účasť na tejto vašej konferencii. Ďakujem.